Vítam państwa ponownie. E, opäť vás vítam a ďalší bod e, na programe je správa pána Knuta Fleckensteina e, prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov. Pán poslanec je z prístavného mesta, čo sa pamätám, Takže nech sa páči, pán spravodajca Knut Fleckenstein má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Od začiatku diskusie o um, mm, prícom balíku